L'ordine del giorno reca la dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla preparazione programe schôdze je teraz vyhlásenie Rady a komisie príprava Európskej rady 21. 22. marca 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ v mene rady pani Melania Gabriela Čot. Dobrý deň, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, vážený pán podpredseda, hlavný vyjednávač, Európska rada bude viesť dôležité diskusie o viacerých eh, strategických výzvach, ktoré stoja pred EÚ. Na úvod mi dovolte spomenúť hospodárstvo. Lídry budú hovoriť o ekonomickej situácii a stanovia priority eh, pre semester 2019. Európska rada takisto odporúči no, teda podporí odporúčania pre eurozónu. Európa, tak ako aj zvyšok sveta, čelí systémovým zmenám, ktoré prinášajú veci, ako je digitálna transformácia, e, nárast alebo rozmach dátového hospodárstva, alebo aj prechod k ekologickejšiemu hospodárstvu. Využitie takýchto príležitostí bude kľúčové z pohľadu budúcej prosperity. Aby sme posilnili náš ekonomický základ, musíme sa ubezpečiť, že rôzne politiky, či sú to už priemyselné politiky alebo politiky obchod, obchodnej politiky, a musia naplňať strategické záujmy Európskej únie. Európska rada bude viesť prierezovú a výhľadovú diskusiu o všetkých témach. Ďalšia kritická podstatná téma sa týka klimatických zmien, o tom sme pred chvíľou diskutovali. Ako zaznelo v rámci tejto rozpravy, my ako Únia musíme mať globálne ambície a musíme byť naďalej lídrami v otázke klimatických zmien. To znamená implementovanie existujúceho rámca do roku 2030, ale zároveň aj angažovanie sa v dlhodobom prechode na klimaticky priaznivú budúcnosť. Vieme, že musíme poskytnúť správne stimuly pre takúto transformáciu a budeme sa musieť ubezpečiť, že nikoho nenecháme pozadu, e, zohľadníme regionálne osobitosti a takisto ekonomické a sociálne osobitosti. Európska rada bude diskutovať o týchto veciach a bude poskytovať usmernenie pre ďalšie, ďalší postup na rade. Čína je kľúčovým globálnym aktérom vo všetkých týchto záležitostiach. Lídry e, budú mať hĺbkovú výmenu názorov o našich vzťahoch s Čínou v rámci prípravy nadchádzajúceho samitu EU-Čína. A napokon základný stavebný kameň našej demokracie je, že občan by mal mať právo hlasovať e, bezpečným spôsobom, spravodlivým. Pred európskymi voľbami predsedníctvo poskytne informácie o najnovšom vývoji smerom k ochrane demokratického procesu pred manipuláciami a zasahovania, či už znútra alebo zvonka. Lídry takisto budú informovaní o prebiehajúcom úsilí bojovať proti dezinformáciám v širšom kontexte, následne po spoločnom akčnom pláne, ktorý bol predložený v decembri minulého roku komisiou a vysokou predstaviteľkou. Na budúci týždeň summit e, sa stretne aj v rámci formácie podľa článku 50 a bude diskutovať o najnovšom vývoji vo veci Brexitu. Pán predseda, poslankyne, poslanci, byť alebo nebyť členom Európskej únie, existovať alebo neexistovať, to je otázka ktorú by mal riešiť britský parlament v tejto chvíli. Bohužiaľ, toto nie je nejaká divadelná hra. E, tu máme dočinenia so skutočnými životmi a skutočnými pracovnými miestami e, britských a európskych občanov. V tejto fáze ešte stále sme rozhodnutí uľahčiť uzavretie dohody o vystúpení, ktoré bolo provizorne dohodnuté v minulý rok. Avšak to by nemalo byť na úkor solidarity medzi členskými štátmi, predovšetkým pokiaľ ide o Írsko úprimne povedané, vzhľadom k dodatočným ubezpečeniam, ktoré sme poskytli v decembri, potom v januári a dokonca teraz pondelok, je ťažké predstaviť si, čo ešte viac môžeme spraviť. V rámci, dostali sme teda limity našich pozícií a zásad, hlavne pokiaľ ide o práva občanov a pokiaľ ide o írskú poistku. Napriek tomu sme otvorení ďalším rozhovorom a objasneniam v prípade, že to má napomôcť procesu ratifikácie v Spojenom kráľovstve tieto objasnenia by však nemali byť v rozpore s tým e, samotným úmyslom e, poistky, ale mali by len potvrdiť, že naozaj je to zamýšľané ako dočasnej povahy. Pokiaľ ide o EÚ, my e, sme pokročili čo najviac, pokiaľ ide o vypracovanie tej dohody o vystúpení a tam, ako to, správ, to správne chápem, za pár dní by EÚ e mohla dať ten súhlas v prípade, e, že e, bude treba ešte nejaké dodatočné objasnenie zo strany Spojeného kráľovstva. Je veľmi pravdepodobné, že aj v prípade, že by britský parlament hlasoval za dohodu o vystúpení v nadchádzajúcich dňoch, to by muselo byť sprevádzané aj žiadosťou o technické predlženie, časovo obmedzené, čo by znamenalo zmenu, doplnenie tejto dohody a eventuálneho omeškania alebo oddialenia tejto dohody takýmto predlžením a to by bolo predmetom schválenia samitom. V prípade zvažovania takejto žiadosti by sme očakávali eh, kredibilné obhájenie argumenty, pokiaľ ide o takéto predlženie alebo rozšírenie. Každopádne ja som presvedčená, že našim inštitúciám sa podarí uzavrieť tento proces eh, v patričnom čase a následne zabezpečiť eh, včasné nadobudnutie platnosti tejto, tejto dohody. Ako som povedala predtým, sme otvorení rozhovorom v prípade, že na horizonte je nejaký cieľ a že za, teda koniec a že je tam istý účel za týmito rozhovormi. To znamená, že britská vláda musí jasne nastoliť, musí jasne nastoliť to smerovanie a takisto aj predstavu o časovom horizonte, kedy sa to má naplniť. Medzi tým jediná istota, ktorú máme, spočíva v tom, že je tu rastúca zvyšujúca sa neistota pre občanov, pre podnikateľov, už s hmatateľným ekonomickým dopadom, pokiaľ ide o mieru aktivít, podnikateľských investícií a, čo je dôležitejšie, pracovných miest. Z tohto pohľadu je o to viac dôležitejšie pokračovať v našich prípravách na akékoľvek eventuality a vrátane aj vystúpenia bez dohody. Rada a členské štáty na národných úrovniach zintenzívňujú svoju prácu, pokiaľ ide o pripravenosť a pokiaľ ide o nepredvídané okolnosti a opierajúca o prácu, ktorá už prebehla. Naozaj som pozbudená veľkým množstvom opatrení, ktoré sa týkajú nepredvídaných okolností a nejakých eventualít, ktoré sme dokázali dohodnúť na úrovni členských štátov napriek tomu, že koniec volebného obdobia je poznamenaný značnou legislatívnou záťažou. Predsedníctvo verí, že spolu s vami dokážeme uzavrieť prijatie zvyšných opatrení pre nepredvídané okolnosti bez nejakého otálania. Zároveň však dúfame, že nebudú nakoniec ani potrebné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Čot. A teraz ktorý podpredseda Európskej komisie, pán Timmermans, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tak sme tu po ďalšom hlasovaní v Dolnej snemovni opäť e, nedoš- neprešla tá dohoda. Bez ohľadu na tie dodatočné objasnenia, ktoré boli poskytnuté, bez ohľadu na tú obrovskú snahu e, Michela Barniera, Žana Claude Junckera pomôcť Terezin Mayovej objasniť všetky veci, ešte stále dohoda o vystúpení neprešla. Dnes opäť budeme očakávať, ako dopadne ďalšie hlasovanie v dolnej snemovni pretože jediní, ktorí nám dajú istý, istý predstavu o smerovaní, ktoré môžeme teraz mať, sú práve poslanci britského parlamentu. A ja som presvedčený, že táto snemovňa a Európska komisia majú rovnaké uvažovanie. To znamená čo najmenšie škody pre Európanov, bez ohľadu na to, či žijú v Spojenom kráľovstve alebo v kontinentálnej Európe to je naša povinnosť, eh, mať na mysli našich občanov, myslieť na naše podniky, na naše záujmy v širšom kontexte eh, na oboch stranách tohto, tejto záležitosti. A ja to hovorím, pretože to, čo sa snažíme urobiť, teda predovšetkým Michel, je ubezpečiť sa, že tie červené línie, ktoré predložila britská vláda a naša potreba vyhnúť sa tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom a zachovať vnútornú integritu trhu, budú splnené. A nevidím tu lepšie riešenie pre tieto záležitosti, ako je dohoda o vystúpení. Takáto je situácia. Samozrejme, my zotrváme v takejto pozícii, kde budeme sa snažiť eh, spraviť čo najmenšie škody v rámci veľmi škodlivého procesu, pretože taký Brexit je škodlivý tak pre Spojené kráľovstvo, ako aj Európsku úniu. Je však našou povinnosťou na základe hlasu britského obyvateľstva pristúpi k Brexitu, ktorý bude spôsobať čo najmenšie škody. Táto pozícia sa nezmení. Dnes sme však v rukách britského politického systému. Oni by nám mali povedať, kam sa pohnúť to, Ten, to riešenie musí prísť e, z Londýna a potom sa zariadíme. Samozrejme je veľa ďalších vecí, ktoré musí Európa riešiť e, v nadchádzajúcich niekoľko rokoch a preto sa Európska rada bude sústrediť aj na viaceré záležitosti. Priemyselná politika. Náš priemysel je silný, je tam motor nášho hospodárstva, 32 miliónov ľudí je tam zamestnaných a viac ako dve tretiny vývozu idú na vrúb priemyslu. To je jeden z dôvodov, prečo partnery čakajú pri dverách našich, aby si zabezpečili bezpečné a spravodlivé obchodné dohody. Ale musíme spraviť viac. Chceme vidieť silné európske spoločnosti, ktoré budú posilnené spravodlivou súťažou doma, ktoré budú viesť aj v zahraničí a budú riešiť otázky ako klimatické zmeny. My naliehame na členské štáty, aby maximálne využili tie európske projekty, ktoré nám všetkým ležia na srdci, napríklad v strategických oblastiach, ako sú batérie najnovších generácií, pokiaľ ide o čistú energiu, alebo práca v oblasti umelej inteligencie, čo je dôležité, chceme sa obezpečiť, že s vývojom priemyslu a technológií budeme naďalej obhajovať naše hodnoty, pretože v konečnom dôsledku toto všetko robíme v záujme a na sledujúc blahobyt všetkých občanov. Preto chceme rovnakú prácu za rovnakú prácu, chceme nastoliť rovnaké podmienky pre všetky rody, okrem iného. Chceme, aby tých 500 miliónov boli informovaní spotrebitelia, aby to boli podnikatelia, ktorí budú fungovať eh, v spravodlivom prostredí. A to vo všetkých rozmeroch, hlavne v službách, digitálnych službách, eh, energetiky a čo je dôležité aj v únii kapitálových trhov. A teraz budem, budem, využijem túto príležitosť na to, aby som hovorila aj na našich vzťahoch s Čínou. Čína je v rozličných politických oblastiach našim partnerom, ekonomickým e, konkurentom a e, takisto vlastne poukazuje na alternatívne spôsoby vládnutia. E, čínske úrady nám vlastne prislúbili, že budú otvorenejší a Európska únia má jednu z najotvorenejších ekonomík na svete, ale to nie je dar. My Bránime multilateralizmus na základe hodnôt, ktoré zdieľame všetci a pravidel, ktoré musia byť spravodlivé pre všetkých a samozrejme nemôžeme byť naivnými zástancami slobodnej výmeny. A preto my chceme navrhnúť medzinárodný nástroj, o verejných obchodovaniach, aby sme e, v celom svete presadzovali otvorený prístup k obchodu. Je v spoločnom záujme, aby E, medzi Čínou a EÚ bola väčšia miera dôvery, spolupráce, reciprocity, tak aby e, naši podnikatelia v Číne mali také isté podmienky v Číne ako čínsky podnikatelia v Európe. Bohužiaľ, dnes tomu tak nie je. A e, my máme povinnosť brániť naše hodnoty, naše strategické záujmy a chrániť náš priemysel, pracujúcich a občanov pred nelojálnou konkurenciou a preto sme navrhli vytvoriť nový rámec eh, pre hodnotenie zahraničných investícií, aby sme si ochránili aj eh, náš ekonomický rámec. A ja vítam eh, prácu Európskeho parlamentu, ktorý v rekordnom čase spracoval túto iniciatívu my máme záujem nielen zachovať, ale aj vylepšiť multilaterálny systém, najmä pokiaľ ide o štátnu pomoc a subvencie. A Čína tiež musí prijať svoju mieru zodpovednosti. Skutočnú suverenitu Európska únia môže preukázať aj ako predvoj klimatických zmien. Do roku 2050 môžeme byť prvým hospodárskym priestorom, ktorý bude klimaticky neutrálny a tým pádom byť takým majakom pre ostatných zodpovednosť, prebrať zodpovednosť za klimatické ciele, za ich naplňanie, to znamená e, komisiou, e, pokiaľ ide o ten rámec, ktorý sa bude venovať klimatickým cieľom, ďalej e, znížiť podiel dovozu energii do roku 2050 do menej ako polovicu a viac investovať do obnoviteľných zdrojov, nikomu nezobrať živobytie, je možné, aby sme znižovali emisie a zároveň zabezpečiť inovatívne, vysokokvalitné pracovné miesta Ďakujem tejto snemovni za podporu našich návrhov, ktoré sa týkajú udržateľných investícií, na ktoré môže byť hrdý. Európa tým berie na seba líderskú úlohu v rámci sveta, keď ide o presmerovanie súkromných investícií, ktoré budú slúžiť na naplňanie cieľov Parískej dohody a tým pádom prispejú k svetovému priestoru hospodárskemu, ktorý bude klimaticky neutrálny naozaj som dojatý, že vidím e, mnohých e, mladých ľudí, ako idú do ulic a bojujú za ešte ambicioznejšie ciele. To je skutočne Európa, ktorá mi dáva odvahu do budúcnosti. A ja naozaj e, ďakujem Gréte a ostatným mladým ľuďom za túto inšpiráciu. Mut brauchen wir auch, um ein Odvahu potrebujeme aj na to, aby sme zvládali jednu z najväčších víziev pre našu demokraciu, a síce úmyselné pokusy manipulovať naše diskusie a naše voľby. Naše posolstvo znie, Európa ostáva otvorená. Sloboda prejavu a názorová sloboda je naozaj naša najväčšia hodnota. Ale nie sme naivní. Sme si vedomi, že existujú sily, ktoré chcú podlomiť a podkopať našu demokraciu. A to bude predstavovať v rámci volieb veľkú výzvu, pretože musíme dať pozor na to. A tým pádom vítam že Európsky parlament a členské štáty podporili opatrenia Európskej komisie e, bojovať proti nejakým zásahom a interferenciám do našich volieb. Ale sme ešte len na začiatku. Veľa práce ostáva pred nami. Pretože zostať suverénmi ako Európska únia, to sa podarí len, keď budeme nekompromisne hájiť naše hodnoty v rámci Európskej únie, ako aj vonok. Srdečná vďaka, pán predseda. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem, vážený pán podpredseda Európskej komisie. A teraz dávam slovo nášmu negociátorovi, pánovi Barnierovi. Nech sa páči. Merci, monsieur. Ďakujem, vážený pán predseda. Dobrý deň e, ka všetkým prítomným e, v tejto sále. E, dnes ráno sme vo veľmi vážnej situácii pre v dôsledku tohto dlhého negociačného procesu a prvé slova, pani ministerka, pán predseda, dámy a páni, moje prvé slova sú tie, že e, celý tým, ktorý ja vediem, vďaka dôvere e, pána Junkera, my sme vďační za dôveru, trvalú dôveru, ktorú mne a nám parlament prejavil. Ja som to povedal aj na konferencii predsedov, lebo takáto dôvera nie je zadarmo, nie je umelá a nie je to takisto e, bianko šek. E, to si vyžaduje dialog, je to dôsledok dialógu, transparentnosti od prvých dní a e, Samozrejme, táto dôvera aj naďalej bude stavať na tomto dialogu a transparentnosti. Rozhodnutie včerajšieho večera, e, o ktorom ste, pani ministerka, hovorili, e, zhoršuje a predlhuje, predlžuje neistotu, ktorá trvá už takmer 3 roky a e, vlastne to je rozhodnutie, suverénne rozhodnutie Veľkej Británie opustiť Európsku úniu, ktoré my rešpektujeme. A ten, toto rozhodnutie samozrejme sa týka e, Spojeného kráľovstva, Severného Írska, ale aj každej z našich krajín a náš samotných. Dámy a páni chcem pripomenúť, že zodpovednosť, pokiaľ ide o rozhodnutie o Brexite, e, je čiste záležitosťou e, Spojeného kráľovstva. A dnes prvou zodpovednosťou na ceste z patovej situácie, v ktorej sa rokovací proces ocitol, je opäť na pleciach Veľkej Británie. A to zaznelo jasne a silne včera večer e, od e, predsedu Európskej rady Donalda Tuska. My všetci hľadáme spoločné riešenia. Pre každý problém ich je nespočetné množstvo. Sú tam ľudské, sociálne problémy, e, právne, technické problémy, ekonomické, finančné problémy, ktoré Brexit vytvára, aby sme vlastne mohli E, mohli spracovať a vypracovať všetky dôsledky a zároveň zachovať našu líniu a e, sprevádzať Veľkú Britániu pri jej koordinovanom odchode. Od prvých rokovaní Európska únia e, sa snaží zredukovať túto neistotu a chce zabezpečiť organizovaný, usporiadaný odchod Veľkej Británie a vďaka tomu my veríme, že vďaka tomuto usporiadanému odchodu vytvoríme e, časový rámec, ktorý bude dostatočný, ale ohraničený 4 rokmi na ďalšie negociácie. Ja som vždy hovoril, že to najdôležitejšie, pokiaľ ide o bre- e, Brexit, i, e, okrem toho rozdelenia, najdôležitejšie je budovanie budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom, pretože Spojené kráľovstvo za každých okolností zostane priateľskou krajinou, spojencom a partnerom. A o tom sme celé mesiace rokovali e, s britskou vládou a nikdy sme nerokovali proti britskej vláde. Dohoda o odchode, e, ktorá je v záujme občanov, podnikov a e, všetkých zúčastnených strán, všetkých partnerov na druhej strane e, La Manche a takisto aj na našej strane. Dámy a páni, chcem iba pripomenúť všetkým, ak stále chce Veľká Británia opustiť Európsku úniu, tak ju treba opustiť organizovane. Ak je to stále vôľa e, Spojeného kráľovstva, tak táto zmluva, o ktorej sme rok aj pol rokovali s vládou Terezy May, e, táto zmluva zostane jedinou zmluvou, ktorá bude k tejto téme. A myslím si, že to každý už pochopil. My máme teraz, okrem tejto zmluvy, e, sme veľa pracovali na žiadosť britskej vlády. Skutočne sme pracovali na tom, aby sme vysvetlili, objasnili a garantovali prostredníctvom dvoch dodatočných dokumentov, na ktorých sme sa tu v pondelok večer, pán predseda, zhodli v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorý nám poskytol tieto priestory a e, veľ, Veľká Británia sa e, zaviazala, že, buď, že e, takisto zverejní e, jednostranné vyhlásenie. Takže toto sú posledné správy o pondelkovom rokovaní medzi EÚ a Veľkou Britániou, aby sme dali nové e, vysvetlenia, nové záruky e, dolnej snemovni. E, e že, e, vlastne tam sme sa snažili e, potvrdiť ten dočasný charakter írskej poistky a my sme skutočne zašli na krajnosť toho, čo sme mohli robiť, aby sme zabezpečili podporu dolnej snemovne. A ja som e, vyjadril e, snahu, aby sme zachovali e, mier a stabilitu írskeho ostrova, aby sa rešpektovali všetky E, všetky dimenzie tejto dobrej dohody a samozrejme pre nás e, a na nás je, aby sme sa snažili zachovať integritu nášho vnútorného jednotného trhu, e, ktorý teraz stojí 28 krajín, čo skoro to bude 27, aby sme zachovali kvalitu, bezpečnosť spotrebiteľov, pokiaľ ide o produkty, ktoré oni e, konzumujú, najmä pokiaľ ide o potraviny, aby sme odstránili všetky rizika zo strany e, e, zvierat. Takisto sme sa snažili ošetriť fiškálne otázky, dan z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o všetky podniky z každej z vašich krajín a pokiaľ ide o rešpektovanie noriem, štandardov, výrobkov, ktoré sa importujú. A samozrejme, že ešte teda je tu tá teoretická a dogmatická otázka Írska. Nejde tu o dostatok alebo nedostatok flexibility, ale tu ide o otázku, ktorá sa týka Írska a ktorá sa týka ochrany e, vnútorného trhu. Všetok tovar, všetky živé zvieratá, ktoré vstúpia na územie Severného zo, e, do Severného Írska, z Veľkej e, Británie sa dostanú do Poľska, Slovinska, do každej z našich krajín. Takže e, my máme ten spoločný trh a tam vlastne nebudú hranice. Takže my musíme nájsť také prostriedky, aby sme túto kontrolu skutočne zoperatívnili a aby sme zachovali teda e, tú istotu spotrebiteľi a rozpočet e, podniky. Takže e, na základe včerajšieho hlasovania môžem konštatovať, že niektorí poslanci si želajú druhé referendum, ďalší dávajú prednosť tomu, aby nebola žiadna dohoda, ďalší sa dožadujú nových právnych dohôd a bagatelizujú tie právne záruky, ktoré sme našli E, v posledných rokovaniach s Terezou May. Ja si myslím, že tie vysvetlenia a tá dohoda z pondelka večera boli veľmi e, významné a boli prijaté aj zo strany britskej vlády. E, predseda komisie Juncker povedal, že nebude dodatočných záruk ani dodatočných interpretácií. Nemôžeme zájsť už ďalej. Takže na záver ešte niekoľko slov o tom, čo sa bude diať v budúcnosti od dnešného rána do budúcnosti. Hlasovanie, ktoré oznámila premiérka o no deal, teda o a pri, je možné, že požiada o predlženie e, e, v dolnej snemovni. Potom bude Brit- po hlasovaní nám E, britská vláda musí oznámiť, dúfame, že pozitívne, aké budú ďalšie jej kroky, aby získala konštruktívnu väčšinu e, k jednému návrhu. Teraz je to úplne na Veľkej Británii, aby nám povedala, čo chce. To bude dôležité pre naše budúce vzťahy. Aké je jej rozhodnutie? A vy ste to povedali, pani ministerka, aká je tá jasná línia? A to je tá otázka, ktorá teraz vyvstáva, keď očakávame odpoveď. Toto sú nie jedna, ale viaceré otázky, ktoré vyvstávajú. A um, je tu aj rozhodnutie o eventuálnom predlžení e, rokovaní. Ale na čo to robiť? Lebo e, rokovania o článku 50 sú ukončené. My tu máme dohodu, tá je tu na stole. Takže my teraz očakávame, aké otázky odznejú. A E, musím povedať, že situácia je veľmi vážna, pretože riziko, e, že sa dohoda nedosiahne, nebola nikdy taká, nebolo nikto také vysoké. To znamená, že nejaký neriadený odchod e, Spojeného kráľovstva z Európskej únie je veľmi vysoké a toto riziko netreba podceňovať, pretože má svoje dôsledky, vážne dôsledky, ktoré tiež nemôžno podceňovať. A my Vyzývame všetkých aktérov, aby sa pripravili a z našej strany Európska komisia e, e, Jean-Claude Juncker dal jasné inštrukcie vo všetkých smeroch a všetky členské štáty a všetky predsedníctva, ktoré teda na tom pracujú, my sa na to pripravujeme. My si neželáme takýto e, scenár neriadeného odchodu. My sme nikdy pracovali na takej možnosti aby sme nedosiahli dohodu. My sme nikdy, my sme pracovali s tou víziou, aby sme našli e, spôsob riadeného odchodu, ale sme pripravení. Európska únia je pripravená čeliť tejto situácii a pripovínam vám, že e, ak nebudeme mať dohodu, tak jednoducho na základe e, aplikácie dohô, tak je tu takéto riziko, pred ktorým stojíme. sometimes Občas som pýtajú aj dnes napríklad, e, či som e, sklamaný po tomto hlasovaní. A moja odpoveď, naša odpoveď vždy bude rovnaká. My rešpektujeme Britániu, britských občanov. Sme odhodlaní, sme pokojní, sme jednotní a aj naďalej e, takýto budeme kým sa tento proces neukončí, tieto rokovania, kým sa neukončí. Budeme obhajovať záujmy Európskej únie a všetkých občanov EÚ. To je e, to, o čo nám ide. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, Michel. Ďakujeme, Michel. E, ty si takisto aj negociátorom Európskeho parlamentu. Ďakujem ti, ďakujem ti aj pracovnej skupine, aj za pracovnú skupinu e, za Európsky parlament, ktorý viedol Guy Verhofstadt. A dúfame, že sa tento komplikovaný a veľmi vážny problém vyrieši pozitívne. Teraz vystúpenia v mene skupín, najskôr Manfred Weber, Weber predseda EPP. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Je to naozaj hrozné, čo sa stalo včera pri tom hlasovaní, alebo ako dopadlo. Ja som nedávno bol v Portugalsku, v Porte, tam som sa stretol s mladými ľuďmi, rozprávali sme sa spolu. Oni pracovali niekoľko rokov v Británii a po tých ekonomických aj politických problémoch Británii z Británie odišli a vrátili sa naspäť do Portugalska, pretože v tej Británii naozaj tej neistoty je veľmi e, veľa. A hovorili o svojich e, priateľoch z Británie, hovorili o tom, akí mladí ľudia v Británii sú frustrovaní, že sú nahnevaní, sú e, znepokojení, pokiaľ ide o neúspech celej politickej e, scény v Británii celá generácia na to doplatí. Celá generácia bude mať e, menšie príležitosti do budúcna. Celá generácia nebude mať rovnaké výhody ako predchádzajúce e, generácia. Celá generácia je e, obeťou tohto politického zlyhania v Londýne, v, v Londýne. Takže ja chcem zdôrazniť, že my ako Európania sme na strane týchto mladých ľudí v Británii a nenecháme ich o samote. To je to prvé, čo som chcel povedať. Potom po druhé, čo treba teraz spraviť? Treba sa pripravať na ten najhorší scenár. My Britov nemôžeme zachrániť, oni sa musia rozhodnúť, čo chcú spraviť, ale treba sa pripraviť aj na ten najhorší scenár. A keď politická scéna e, zlyha, keď väčšina nie je e, v prospech ničoho v parlamente, tak treba logicky povedať, že ďalší krok by bolo opäť sa spýtať ľudí. A potom tretia možnosť to je e, debata o predlžení, ale za akým účelom treba to dobre vyargumentovať, prečo by sa takéto niečo malo predlžovať. A preto chcem jasne povedať, podľa nás, e, VPP aj podľa mňa, e, netreba predlžovať, pokiaľ nie je tu nejaké jasné pomenovanie toho, čo chcú za ten extra čas dosiahnuť. A chcem ešte povedať jednu e, dôležitú vec. Potrebujeme nejakú ochranu, taký nejaký firewall. My sme v Európe veľmi stabilní vďaka práci pána Junkera, pána Barnera, pána Tajaniho, pána Verhofstadta. Sme jednotní, vieme, čo chceme dosiahnuť, ale je tu isté riziko, že na najbližších týždňoch tá politická neistota v Londýne môže ovplyvniť aj prijímanie rozhodnutí na európskej strane. Je tam isté riziko. A konkrétne mám na mysli dve veci. Poprvé, opäť a opäť a znovu a znovu na rade hovoríme o Brexite a nie o Číne, nie o Trumpovi, nie o iných veciach, ktoré sú reálne dôležité tiež pre európskych občanov. A už to takto nemôže ďalej pokračovať. Stále tie politické diskusie sa točia okolo Brexitu. A potom ďalšia vec, blížia sa európske voľby, pripravujeme si kampaň, respektíve kampaň už pre niektorých ľudí aj prebieha a treba mať tieto veci jasné. Európske voľby, tam Európania rozhodujú o svojej budúcnosti a nemôže byť nejaká právna a politická neistota, pokiaľ ide práve o Brexit. A naozaj už času veľa nemáme. Briti si musia vyjasniť, najlepšie do budúceho samitu, čo presne chcú dosiahnuť a akú budúcnosť si predstavujú. A ja si myslím, že tento e, vývoj je naozaj e, takým budičkom. Vidíme, že v Londýne je neistota politická, ekonomická a ľudia, ktorí si to neželajú, musia bojovať proti populistom a extrémistom e, tu v Európe. Brexit je výsledkom e, populizmu a títo ľudia nedokážu povedať, ako chcú tento Brexit praxi riešiť a práve preto v európskych voľbách musíme mať silnú koalíciu, potvrdenie partnerstva v Európe, pokiaľ ide o spoločný základ, ktorý máme, čo sa týka budúcnosti Európy, potvrdenie toho, že my veríme v európsky projekt. Ďakujem. Parola, teraz za socialistov pán predseda Bullmann. Vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, e, summit na začiatku roka je klasicky miestom, kde sa väčšinou e, bavíme o hospodárskej situácii v Európskej únii. Dnes ráno sme už hovorili o klimatických zmenách. A mám tu apel smerom na komisiu a takisto chcem apelovať na zástupkyňu rady. Čas nemáme využíme už aj tento samý na začiatku roku na to, aby sme sa venovali otázkam udržateľnosti. Franz Timmermans má pravdu. Nemáme čas e, čakať e, na spustenie boja proti klimatickým zmenám. Musíme preskúmať naše nástroje. Pakt rastu a stability musíme pretaviť do paktu udržateľnosti a tie nástroje, ktoré máme na to, aby sme merali a aby sme odporúčali e, to, ako majú vyzerať technické náležitosti semestra, musia spočívať predovšetkým na veciach e, udržateľnosti. To musí byť odpoveď teraz na tomto samite a ja chcem poprosiť, aby všetci, ktorí na to majú vplyv, aby sa zasadili za to, že príde konečne k tejto zmene paradigmy, ktorú naliehavo potrebujeme. Musíme nadviazať tam, kde pred 20 rokmi Antonio Guterres prestal. Dnes má e, tú ústrednú zodpovednosť za Spojené národy. A vtedy portugalské predsedníctvo formulovalo tento návrh. Ekonómia, ekológia, sociálna súdržnosť, konkurencieschopnosť, aby to všetko bolo zlúčené. Stratili sme dve desaťročia, teraz je naozaj na čase, aby sme to dobehli, aby sme na novo nastavili politiku pre Európsku úniu. A keď je to tak, Manfred Weber, že mladí ľudia z Londýna zrazu e, sa ocitajú v Portugalsku, alebo sú tam, takto súvisí nejakým spôsobom s vývojom tejto krajiny. Antonio Costa, súčasný vládny šéf eh, v Portugalsku, zavedol nové veci politikou sociálnej súdržnosti a hospodárskej modernizácie a politikou životného prostredia, pretože to nie sú rozporné veci. A to sa mu podarilo v čase, kedy Európska ľudová strana a ostatní hardlinery chceli uvaliť sankcie na Portugalsko. Takúto zmenu potrebujeme, povedzme to úprimne naše spoločnosti potrebujú čerstvú novú energiu, naša spoločnosť potrebuje vzduch na dýchanie a aj naše hlavy potrebujú nové podnety na uvažovanie. A potom sa nebudeme musieť baviť len o Brexite a o iných e, nezmyselnostiach, ktoré sa inde dejú. To bude odpoveď na Brexit bez ohľadu na to, čo sa teraz môže konkrétne udiať v týchto mnohých technických podrobnostiach. Toto musí byť európska odpoveď na Brexit. Majme novú odvahu a stanovme novú koncepciu s ľuďmi a nie proti ľuďom to je každopádne program, za ktorý sa my zasadzujeme ako sociálno-demokratická skupina. Brexit je mimoriadne kritickou situáciou, takto sa to vyvinulo, to vieme. Môžeme napelovať na to, aby dolná snemovňa britského parlamentu prijala múdre rozhodnutie proti tvrdému Brexitu. Všetko ostatné by bolo rozhodnutím proti občanom Spojeného kráľovstva. Môžeme len dúfať, že parlament e, dokáže vystúpiť e, a byť nadstranícky a dohodnúť sa na politike, ktorá e, bude držať Spojené kráľovstvo v úzkom vzťahu s Európskou úniou. Keď to ale fungovať nebude a keď zostane tento parlament zablokovaný, tak potom ľuďom v Spojenom kráľovstve ostal niečo dlžiť. Take back control, vziať späť kontrolu. Theresa May to znamená, že potom budú musieť rozhodovať ľudia. Ak už nebudú môcť vykonávať poslanci svoju prácu, pretože sa nedokážu dohodnúť, potom treba dať šancu ľuďom prijať nové rozhodnutie, pretože je to ich budúcnosť a nie len budúcnosť poslancov. Toto musí byť e, predmetom programu. Tým sa má zaoberať aj summit a teda aj tými dvoma dôležitými témami a ďalej aj tým, aby zabezpečil, že európske voľby budú spravodlivé a otvorené. To, čo doposiaľ stačilo, už nestačí ani nejaké záväzky na úrovni tých koncernov, pokiaľ teda je hospodárstvo. A posledná vec, e, azylový balíček patrí do toho programu. Je to skutočne nehanebnosť, že tu nereagujeme a že naďalej pripúšťame umrtia v Stredozemnom mori bez toho, aby sme boli aktívni a bez toho, aby sme vážne brali pozície Európskeho parlamentu v tejto veci. Prosím, postarajte sa o to, aby to bolo opäť súčasťou programu. Ďakujem. E Za skupinu EKR eh, pán Henkel. Eh, pán Timonos, vy ste povedali, že lepšie riešenie nie je pán Barne. Vy ste povedali, že nie je k dispozícii žiadna iná zmluva, než táto zmluva, ktorú máme, ale ja si myslím, že to nie je pravda. Je lepšie riešenie. A lepšie riešenie je, aby Británia zostala v Európskej únii. A poviem vám, ako sa to dá dosiahnuť. Poprvé, prestaňme útočiť na Londýn. Sú tu experti, ktorí stále útočia na Londýn, pán Ferhofstadt je jeden, pán Faraž je druhý. Oni sú v tomto e, rovnakí. Po druhé, komisia by mala konečne e, priznať, že aj oni majú zodpovednosť za Brexit. Británia vždy bola za subsidiaritu, za decentralizáciu, za hospodárskú súťaž, konkurencieschopnosť a Brusel vždy porušoval tieto princípy. Takže to je ako keby krajina e, sa pridala do futbalového klubu a vy ste sa potom rozhodli, že budete hrať golf alebo hokej. Takže kto opustil koho? A z hľadiska biznisového treba uznať, že Brexit je nielen katastrofa pre Britániu, ale je to katastrofa aj pre EÚ. Británia je dnes najväčším zákazníkom, tak povediac, EÚ. A keď odíde, je to ekvivalent toho, ako keby odišlo 19 malých alebo menších krajín naraz. Čiže uznajme, že Británia tu vždy e, bojovala za slobodu, za osobnú zodpovednosť, za konkurencieschopnosť a bez Británie v EÚ táto EÚ bude naďalej nekonkurencieschopná v porovnaní s inými regiónmi, či to je Severná Amerika, či to je Ázia, Čína, Japonsko, Juhovýchodná Ázia a tak ďalej. Čiže komisia má teraz historickú e, príležitosť niečo spraviť. Pomôžte remainerom v Británii, aby sa zorganizovalo druhé referendum a pomôžte aj Brexitírom, aby si svoje stanovisko premysleli a aby z toho vyšli e, bez poškodené reputácie. A chcem vás poprosiť, aby ste nielen e, podporili, ale aj ponúkli vyslovene predlženie Britom bez podmienok. Dajte im ďalšiu autonómiu, pokiaľ ide o kontrolu ich imigrácie. To je ten bod, kde by sme mohli Britániu príjmeť tomu, aby úspešne zorganizovala druhé, druhé referendum a zostala v EÚ. EÚ nikdy nebude kompletná bez Británie. Liberale, Ďakujem pekne ďalej pán Verhofstadt za liberálov. Ďakujem pekne pánovi Henkelovi. By som chcel poprvé povedať, že ja vždy som hovoril, že Brexit je zlyhanie aj Európskej únie. Keď Británia odíde, alebo veľká krajina, keď odíde z EÚ, tak samozrejme ťažko e, môže niekto povedať, že je to pre EÚ OK. Práve naopak, miesto Británie je v EÚ a myslím si, úprimne povedané, že príde ten deň možno pár rokov alebo pár desaťročí, keď sa Británia do Európskej únie vráti. Ja si myslím, že táto mladá generácia už v Británii existuje a že oni e, to rozhodnutie zmenia, že bude iné než to, ktoré prijala táto vláda a táto väčšina. Ale, pán Henkel, eh, prosím vás, toto povedzte aj vašim kolegom z vašej skupiny, zo skupiny ECR. To sú tí ľudia, ktorí najviac podporujú predsa Brexit. Čiže nás tu poučať, a ešte mňa poučať, e, vy nemáte radi Britov, alebo čo to predsa vôbec nie je pravda, ale vy nedokážete svojich vlastných kolegov na skupine presvedčiť, e, ktorí tu ani teraz s vami nie sú, že by vám uh, zatlieskali. Nie sú tu ani prítomní. Potom po druhé, pán Henkel, pravda je taká, že kto s týmto celým Brexitom začal, no vy s nimi pracujete. Konzervatívci to bola istá politická aktivita konzervatívcov, dobre ich poznáte z vašej skupiny. Oni chceli teda si zobrať tú kontrolu naspäť. Take back control, to je také ich hlavné heslo aj naďalej. A ja mám pocit, že Británia práve že tú kontrolu stráca, veď e, čoraz je to väčší chaos. Čiže presný opak toho hesla. A jeden, jediný spôsob, pán Henkel, ako tento problém e, vyriešiť, a o tom ste bohužiaľ nehovorili, je, aby bola nadstranická spolupráca v rámci britskej politiky a to, čo možno najskôr, istý kompromis, spoločný e, pohľad, aby sa Labour a konzervatívci k niečomu e, dopracovali, e, k niečomu reálnemu. Ako chcete vyriešiť takýto existenciálny problém ako Brexit, pokiaľ to zneužívajú obe strany na to, aby útočili proti druhému. Pre nich Brexit je istý, e, istý, istý, istá gulka, istý, istá zbraň. Pre nich to nie je existenciálna otázka, ale politická otázka na získavanie e, bodov a to je veľká škoda. Čiže keď apelujete, e, tak neutočte tu na ľudí, ale povedzte britským politikom, začnite konečne sa dohadovať medzi sebou tie dve hlavné strany a príďte s nejakým stanoviskom, ktoré môžeme my v parlamente podporiť a to bude úzke vzťahy, to stanovisko teda, úzke vzťahy medzi Britániou a medzi EÚ. To je dobrá to je dobré riešenie. Čo je potrebné je, aby v Británii bola naozaj kráľovná a samotná krajina na prvom mieste a nie stranická politika, ktorá momentálne prevažuje v britskom parlamente. A potom ďalšia otázka, predlženie. V na čo predlženie? Najprv budú európske voľby a potom mm, všetci budú riešiť počas volie Brexit, všetci budú hovoriť iba o Brexite a nebude sa hovoriť o reálnych problémoch, reálnych e, reformách, ktoré potrebujeme v EÚ. jediné, čo dosiahneme, je, že dáme nový <laughs> mandát pánovi Farážovi. To bude jediný výsledok a to presne by sa jemu páčilo. Prečo to chce? Poprvé, môže naďalej poberať e, plat europoslanca a potom ten, tie peňažky pekne posunúť e, offshore. A potom druhá vec, naďalej môže e, robiť svoju špinavú prácu v EÚ a snažiť sa EÚ zničiť znútra. To je zmysel jeho práce, jeho poslania. ešte aj prikyvuje. Takže toto je presne to, čo my nepotrebujeme. My potrebujeme istotu zo strany britského parlamentu, nejakej väčšiny, ako aj pán Henkel povedal, v tom s ním súhlasím. E, čiže ja som proti nejakým predlžovaniam, či to je jeden deň, či to je týždeň, či to je 24 hodín. Na čo predlžovať veci, pokiaľ e, to predlženie nejde ruka v ruke s jasným stanoviskom e, britského parlamentu ehm, e, tej dolnej snemovne v prospech niečoho. Ak to bude celná únia, dobre, ak to bude ten deal, tak to bude deal, ak to bude iný deal, iný, E, iný deal. Norsko plus e, tento model v poriadku. To je jedno, ale e, pre niečo musí byť väčšina v Londýne. Táto neistota už nesme pokračovať ani pre nás, ani pre Britov a rozhodne nie pre občanov EÚ. Ďakujem pekne ďalej za skupinu zelených, pán Lambert. Merci, Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia. Opäť predseda Európskej rady rozhodol, že bude ignorovať naše zhromaždenie tento pilier vlády je, a výsledky sú veľmi úzke a veľmi malé od tých, ktorých Tusk nazýva lídrami. A keď hovoríme o otázkach e, azylu a imigrácie, tie nazýva Tusk priority priorit. Po troch rokoch sme legitímne očakávali, že e, že sa rada dokáže nejakým spôsobom dohodnúť o tejto téme, ale oni sa dohodli, že nič neuzavrú, že sa o ničom nedohodnú a šéfovia štátov a vlád nám e, predvádzajú divadielko, že si rozumejú, e, chodia do parlamentu, aby získali e, ale nedokážu nájsť dvojtretinovú väčšinu. My ešte očakávame od týchto lídrov solidaritu. Kde je ich leadership, keď mali dva roky na to, aby konali rozhodujúco, aby zachránili klímu, aby zachránili e, biodiverzitu. Títo v úvodzovkách e, lídry sú hluchí a slepí pred hnevom európskej mládeže a my očakávame, že konečne rada tento bod zaradí na svoj program. E, naši spoluobčania vstávajú, aby odmietli takú spoločnosť, kde bohatstvo je sústredené čoraz v užšom kruhu oblasti e, a e, bojujú proti konkurencii za flexibilizáciu pracovného e, trhu a proti divokej globalizácii. A opäť toto bude na programe našich lídrov. Ešte si to ani neuvedomili zrejme. Kde je ich leadership, kde je ich vodcovstvo? ďalš, Ďalšia vec, ktorá vždy u lídrov bola, je, že vždy zhoršovali e, situáciu, pokiaľ ide o samotné základy našej demokracie. E, spravodlivosť, rešpektovanie súkromného životu, e, proporcionality pri obmedzovaní e, verejných slobôd a pri používaní násilia, pri potláčaní manifestácií. Toto sú naši lídry. Zakiaľ parlament odsudzuje tieto odchýlky, keď rada otvára procedúru proti e, maďarskej vláde, my očakávame niečo viac. Nech je Brexit e, akýkoľvek, už toto by nás malo prestať odvádzať našu pozornosť. My nemôžeme do nekonečna očakávať dobrú správu o tých, ktorí sa prezentujú ako lídry, ale nie sú Skutočný leadership dnes, dámy a páni, spočíva v tom, aby sme sa pustili do zachovávania životného prostredia, spravodlivo sociálnu a obranu našej demokracie. To by malo byť centrom našej aktivity a to je aj naša ambícia. Ďakujem. Ora, na A teraz eh, v mene GUE NGL pani Cimer, predsednička. Meine Damen und Herren, Sie kennen... Dámy a páni, určite všetci poznáte film Na hranice Odenvice. E, myslím, že tu na, tiež vidíme, ako sa presúva gro tej diskusie. Vidím nesprávnym smerom a spôsob, ako sú vedené rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je naozaj zvláštny, buď sú blokované, alebo to ako tak ide. EÚ bola každopádne jedným z hlavných aktérov e, Parížského dohovoru. EÚ je zodpovedná za to, že vôbec máme dohovor na úrovni OSN, ale budeme mať o udržateľnej udržateľnom vývoji. To sú témy, ktoré nás majú zamestnávať, pretože ak budeme v EÚ stave, teda tak vnútri EÚ, ale aj vo vzťahu k tomu, čo sa deje okolo nás, ak skutočne dokážeme zaznamenávať pokrok a veci ovplyvňovať a nakoniec vytvárať dobré životné podmienky pre ľudí takto, ako aj globálne ovplyvňovať ich pozitívnym spôsobom, to vnímam ako našu zodpovednosť Európskej únie. Namiesto toho opäť sme konfrontovaní tým, že už druhýkrát došlo k zlyhaniu, alebo teda neprešla dohoda o vystúpení britskou snemovňou, teda dolnou snemovňou. Pokusy Terezy May narazili na stenu. Nemáme žiadnu politickú väčšinu, pokiaľ ide o riadené vystúpenie z EÚ a to je ten sumár. Nemáme väčšinu, ktorá by podporila riadené vystúpenie z EÚ. Následky budú znášať predovšetkým obyvateľia Spojeného kráľovstva, EÚ takisto, teda Spojeného kráľovstva v EÚ a občania EÚ v Spojenom kráľovstve a takisto írsky občania, či je to v Severnom Írsku alebo v Írsku. veľa z nich nemalo určite šancu veľmi krátkodobo pre... zmeniť teda sídlo svojich e, spoločností z Írska do Severného Írska, do Belfastu. Veľká časť z nich nemala možnosť niekde inde dať svoje investície alebo svoj majetok, ich presunúť a väčšina z nich nemala e, žiadnu šancu nejakým spôsobom rýchle sa postarať o to v rámci rodiny, že rodinní príslušníci budú mať aj štátnu príslušnosť v nejakej krajine EÚ. Nejde to, väčšina z toho dôvodu trpí a obmedzuje to ich prístup k zdravotníckej starostlivosti, ďalej vzdelávaním, takisto sú tam dopady na sociálne zabezpečenie. To všetko sa prejaví takisto aj na ekonomických e, problémoch v ich regiónoch, štruktúrálnych. A týmto občanom by sme e, my mali sa cítiť zaviazaní, a teda voči im cítiť záväzok, nie voči dolnej snemovni v Londýne. Naozaj tie ponuky musíme predkladať občanom. To je náš záväzok a za to by sme sa mali postaviť. A z toho pre mňa plynú dva dôsledky, keď o tom hovoríme. Keď e, sa teda pripravujeme na 29. marec a na neriadené vystúpenie, na ten šialený piatok, ktorý zrejme príde, Mad Friday, tak to znamená, že musíme nejakým spôsobom ohraničiť, vymedziť práva občanov. Musíme sa postarať o to, aby práva občanov v Spojenom kráľovstve ani v EU, ktoré na oboch stranách nezostali ohrozené. My sme prevzali na seba túto zodpovednosť a my sme dali isté prísľuby a teraz to musíme naplniť. Je najvyšší čas, aby sme to aj jasne takto pomenovali. A musíme naďalej silnú podporu vysielať smerom k Severnému Írsku, a jasne povedať a pomenovať, že sme proti tvrdej hranici a že sme proti akýkoľvek zmene eh, veľkopiatkovej dohody vo všetkých jej náležitostiach. A tá právna neistota ľudí, a občanov v tejto časti Európy nemôže pretrvávať. Je tu každopádne a núka sa veľmi jednoduché riešenie problému poistky. Žiadne hranice na Írskom ostrove, žiadne kontroly, žiadne pečiatky. Írska jednotnosť alebo jednota by bola najjednoduchším riešením. Potom by už nemalo problém tak EÚ, nemali by problém Íry a nemali by už vôbec žiadny problém zastancovia Brexitu. To by bolo riešenie. E, britská vláda dnes začala takýmto vysvetlením, že medzi Írskom a Severným Írskom nie sú žiadne kontroly. Možno medzi tým sama príde na takéto riešenie. Možno je menšia, menšia Veľká Británia dôležitejšia ako, za, no, ako hájenie parciálnych stranických záujmov. A myslím, že to by sme mali zvážiť. Ďakujem pekne. E, Ďalej vystúpi pán Faraš, FDD. You, years... Ďakujem pekne. Dúfam, že naozaj vystupujem predposledný krát v Európskom parlamente a že už ma tu v júli neuvidíte. A dúfam, alebo teda som presvedčený, že aj mnohí z vás eh, by sa tomu potešili. A pán Barni, ja som vám povedal, že vaša dohoda nebude v Britskom parlamente schválená. Vy ste mi neverili, ale mal som pravdu. Proste tlačili ste príliš na pilu a teraz zase vidíte, že nemáte 39 miliard e, libier, čo vám určite e, prekáže, ale nebojte sa, pomoc ide, pretože britský parlament, do e, dolná snemovňa sa dnes určite bude snažiť e, e, nedodržať to, čo vyplýva z referenda Brexit. Máme odísť, ako to bolo napovedané v článku 50 29. marca, aj keď bez dohody. A teraz ten rozdiel medzi politickou e, scénou a medzi občanmi Británie je naozaj, e, je tam obrovský rozdiel, pretože e, verejná mienka je čoraz tvrdšia, tak by som povedal. Jednoducho ľudia chcú odísť, a to platí pre ľudí, ktorí hlasovali za zostanie, pretože oni rešpektujú princíp demokracie, to vidím všade okolo seba. A už nám naozaj e, stačilo, vidíme ten hnev voči našej krajine, ako ho prezentuje pán Ferhovštát, vidíme tú byrokratickú neústupčivosť pána Barnera, vidíme tie stále úražky od pána Tuska a my máme jeden názor. My nechceme, aby ste nám vy vládli. My si chceme vládnuť sami. Určite ďalšie kolo bude, že britská premiérka vo štvrtok pôjde na summit do Bruselu.